Vážené dámy a páni, vážený pán prezident Mongolska, vážený pán Elbek Dor. Je pre nás veľkou cťou a radosťou privítať vás dnes v Európskom parlamente. Vážený pán prezident, Mongolsko, vaša krajina je krajinou starej a veľmi bohatej civilizácie, je krajinou veľmi mladej a veľmi pulzujúcej demokracie. Pred 25 rokmi sa poprvýkrát uskutočnili slobodné a demokratické voľby. V uplynulom roku sme, za, ste začali s etablovaním novej vlády. Bola to ťažká situácia, ktorú ste obdivuhodne zvládli. No a teraz vám pôjde o udržateľný rozvoj hospodárstva so širokou podporou. Zemepisná poloha vašej krajiny medzi dvomi mocnými štátmi, Ruskou federáciou, a Čínou je celkom iste nie jednoduchou záležitosťou. Práve sme o tom hovorili v našom bilaterálnom rozhovore. O to viac obdivujeme výdobytky v neposlednej miere už aj tým, čo vy nazývate politikou voči tretím krajinám, Mongolsko, dámy a páni, je celkom iste majákom v regióne. A preto je pre nás veľmi dôležité a veľmi nás teší, pán prezident, že vaša krajina je hostiteľom ďalšieho samitu v 1900, eh, 2016 toto stretnutie, tento summit je nevyhnutný v prospech toho, aby fungovali mosty medzi Európou a Áziou, aby sme nachádzali spoločné riešenia pre globálne ako aj regionálne problémy. Som si istý, že v hlavnom meste docielime mnohé. A verím v mene kolegov, že dovtedy zmluvu o partnerstve a spolupráci medzi Mongolskom a Európskou úniou. Budeme ratifikovať vo všetkých parlamentoch. Vítajte, pán prezident, v Európskom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, excelencie, dámy a páni, začnem jednoducho. Ďakujem.